Dear colleagues, vážení kolegovia, môžeme začať naše spoločné stretnutie s výborom AFED. V mene Envy by som vás chcel privítať na tomto spoločnom stretnutí AFETu a Envy. Dnes budeme zvažovať 369 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené k našej spoločnej správe o integrovanej politike EÚ, ktorá sa týka Arktidy. Ako viete, výbor a ESVČ, e spoločná komunikácia sa zameriava na životné prostredie, k e, zmenu klímy, udržateľný rozvoj a mierovú spoluprácu. Tieto priority sú v súlade s arktickými prioritami parlamentu a členských štátov. Vítam spoločnú spoluprácu našich dvoch výborov pri vypracovávaní spoločnej správy a pri vypracovávaní eh, kompromisných návrhov eh, k pozmeňovacím návrhom. A táto správa bude veľmi dôležitá pre arktický región. A teraz by som dal slovo predsedovi výboru AFET, eh, pánovi Brokovi, na niekoľko slov úvodom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda ja s vami e, súhlasím to, čo, tom, s tým, čo ste povedali v úvode. Je to naozaj otázka, ktorá má veľký významný dopad na životné prostredie a predovšetkým je to aj otázka strategická, ktorej význam neustále stúpa, predovšetkým čo sa týka lodnej dopravy, ale aj takisto hospodárskych politík, ako aj otázky, ktoré sú úzko prepojené s využívaním e, minerálnych e, e, zdrojov a surovín. E, mali by sme práve o to viac brať do úvahy otázky životného prostredia pri týchto strategických otázkach. Preto sme zobrali do úvahy, že sa jedná o región, ktorý je vo veľmi navetej situácii. Myslím si, že by malo byť jasné, že toto je otázka, ktorá má e, centrálny význam aj v našich vlastných zájmoch. Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam vám slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Teraz môžeme dať e, slovo dvom spravodajcom a začneme pánom Pajtom. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, kolegovia. Bohužiaľ, môj spoluspravodajca, pán Sirpa Petikajmen, dnes nemohol prísť, avšak chcel by som sa jej poďakovať ako aj jej kolegom za dobrú spoluprácu pri pripracovávaní tejto správy a takisto by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich príspevok a konštruktívny prístup, keď sme hovorili o kompromisných návrhoch máme dohromady 369 pozmeňovacích návrhoch, na základe ktorých sme dosiahli 21 kompromisných návrhov. Vzhľadom na to, že ide o spoločnú správu medzi výbormi AFET a ENVY, sústreďuje sa na dopady e, klimatických zmien a takisto aj stúpajúcu konkurenciu pri prístupe do arktického regiónu, ako aj dopady na bezpečnosť regiónu. E, čo chceme dosiahnuť touto správu, je e, samozrejme reagovať na témy, ktoré o Arktide predložila komisia a takisto prijať aj zodpovednosť za témy, ktoré e, nepokrýva spoločná komunikácia e, komisie v oblasti bezpečnosti. Arktida bola dlhodobo oblasťou, e, kde sa diala konštruktívna medzinárodná spolupráca a je to stále región s, s veľmi malými napätiami eh, medzinárodného charakteru. My to chceme zachovať. Eh, je veľmi eh, dôležité, aby sme sa vyhli militarizácii arktického regiónu a znižovaniu napätiu. Správa upozorňuje na to, že Rusko je čoraz aktivnejšie v arktickým regiónom, v regióne a e, spolupráca s Rusku e, musí pokračovať, aby sme zachovali nízkonapäťový charakter tohto regiónu čo sa týka arktických e, členských štátov Európskej únie, rovnako ako iných členských štátov, majú vlastné arktické stratégie, ktoré všetky zaberajú a majú aj element e, bezpečnosti je aj záujmom Európskej únie, aby sme mali čo najkoherentnejšiu e, politiku a vonkajšiu e, činnosť, ktorá by sa prejavila e, v arktickej stratégie, ako aj akčnom pláne pre arktický región, ktorý by bral do úvahy všetky aspekty a to vrátane bezpečnostnej dimenzie, ale takisto aj rozvoj hospodársky, ako aj životného prostredia. Dôležitým prvkom správy je takisto e, vyjadriť e, praktické, ako aj e, politické formy podpory miestnym ľuďom. Mm, opätovne by som sa vám chcel poďakovať za dobrú spoluprácu a dúfam, že Európsky parlament schváli túto správu. Dúfame priebehu dvoch mesiacov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pán Favia za pani Petikajnen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zastupujem moju kolegyňu. Vážení kolegovia, pani Petikajnen ma požiadala, aby som ju zastúpil, aby som eh, eh, vystúpil ako spravodajca, spoluspravodajca EPP pretože pani Petikajnen s nami nemohla dnes byť, tak poviem niekoľko slov v jej mene. Vážení kolegovia, v prvom rade chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli eh, k vypracovávaniu správy o eh, integrovanej eh, politike EÚ v Arktide. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami z obidvoch výborov, za čo som nesmierne vďačná výzvy v oblasti životného prostredia musia byť stredobodom záujmu arktickej stratégie. EÚ, eh, e eh, pretože tam sa vývoj deje eh, oveľa rýchlejšie ako inde na svete. Mohli sme si všemnúť, že boli predložené veľmi veľký počet pozmeňovacích návrhov, kde kolegovia predovšetkým žiadali záruky pre udržanie životného prostredia čo sa týka životného prostredia medzinárodných dohôd a implementácia je nesmierne dôležitá cesta, ako napredovať. EU potrebuje pokračovať vo svojej významnej úlohe na medzinárodných fórach, ako je na IMO, ktoré, keď e, budeme hovoriť o používaní, o zákaze používaniu ťažkých olejov ako palív e, medzinárodných lodných liniek. E, chceme sa angažovať čo raz viac v posudzovaní dopadov na životného prostredia v Arktíde. To samozrejme berie do úvahy zraniteľnosť životného prostredia v tomto regióne a berie do úvahy ako aj práva eh, miestnych obyvateľov, ktorí sú prítomní v tejto oblasti. Je veľmi dôležité, aby boli eh, zachované miestne ekosystémy aj s ohľadom na miestnu populáciu. Preto musíme vypočuť eh, všetky záležitosti, ktoré sa týkajú životného prostredia. Mnoho kolegov žiadali záruky práv pre miestne obyvateľstvo a my sme sa snažili odzrkadliť eh, vo významnej miere eh, práve v pozmeňovacích návrhoch, v kompromisoch. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Gáler. Ďakujem veľmi pekne. A takisto aj z mojej strany chcel by som sa poďakovať spoluspravodajcom, ako aj tieňovým spravodajcom za konštruktívnu prácu e, pri vypracovávaní kompromisných návrhov e, pre túto spoločnú správu. Z pohľadu zahraničnej politiky musím povedať, že musíme mať na pamäti, aby sme nezaťažili e, v nadmieru tento dokument, ktorý má odzrkadľovať spoločnú pozíciu v našich dvoch výboroch, a to vrátane charakteru životného prostredia. Hovoríme o integrovanej politike EÚ pre arktický región. Takže hovorili sme to o tom aj na výbore AFED v tej neskoršej fáze, o tom, že pochybujem, že keď máme integrovaný prístup k akémukoľvek regiónu alebo krajine ako Európska únia, nemali by sme, by sme sa uh, sústrediť na portfólio toho, ktorého výboru, e, pretože e, je tu napríklad výbor pre e, dopravu, ktorého zaujíma lodná doprava, je tu samozrejme výbor pre priemysel, kde sa zaujímajú využívanie surovín. keď bude jedna jediná komisia zodpovedná za vypracovanie integrovaného prístupu. Ja by som chcel mať e, oddelené e, politiky a stratégie o arktickom regióne, ktoré by vypracovali aj ostatné komisie. E, príspevok AFETu však spočíva v tom, že sa, sme sa snažili vniesť tieto elementy rozličných stratégií v rovnakej miere, pretože momentálne sa nachádzame a nechceme sa sústrediť na portfólio jednej jediného výboru. Čo sa týka arktických štátov, nemali by sme sa takisto e, snažiť e, e, predkladať požiadavky týmto štátom, ako keby to boli teritorium EÚ máme samozrejme členov Arktického výboru, ktorí sú zároveň členskými štátmi, ale nie je tam žiadne teritorium, ktoré by prináležalo ako také Európskej únie. A môžeme samozrejme sa snažiť pretláčať politiky EÚ prostredníctvom našich členov, ktorí sú členovia Arktického výboru, ktorí tu boli spomenutí. A takisto by sme im mali ponúknuť našu dobrú spoluprácu a samozrejme expertízu a to, čo máme k dispozícii ako pozorovatelia ad hoc, čo je vlastne e, štatút EÚ e, v Arktickej e, rade. Avšak EÚ nie sú, nie je arktickým štátom ako takým. Samozrejme máme záujem na mierovom rozvíjaní regiónu a samozrejme využívanie miestnych zdrojov v súlade so záujmem životného prostredia. Ako som už predtým povedal, e, vidíme a dúfame, že budeme môcť zachovať tento región ako mierový región, e, kde konflikty s krajinami ako napríklad e, Rusko sa neprejavia v tomto regióne, ale zachováme si duch spolupráce tam, kde to bude možné v jednotlivých oblastiach. A myslím si, že Norsko dal eh, príklad pri delimitácii hraníc v Barencovom mori s Ruskom a takisto aj spolupráca na vyšších eh, štandardoch životného prostredia a manažovaní eh, populácie rýb je veľmi dobrým príkladom, pretože to poukazuje na to, že môžeme spolupracovať aj s veľmi asertívnymi krajinami, ako je napríklad e, Rusko v jednotlivých e, oblastiach politiky. Nedávna komunikácia k komunikácia e, komisie a vysokej predstaviteľky neintegrovala dobre ešte aj záujmy asociovaných štátov, rovnako ako nebrala do úvahy potenciálne nové iniciatívy. Parlament by preto mal zvážiť e, vytvorenie pracovnej skupiny o arktických záležitostiach a takisto ustanovenie delegácie. Myslím si, že by sme mali hrať e, ako Európska únia silnejšiu úlohu a s tým samozrejme súhlasím e, pre región ruské výhrady proti štatutu pozorovateľa sú iba po geopoliticky motivované a nemajú nič spoločné s arktickou spoluprácou. Takže v súčasnosti e, sme ako ad hoc pozorovateľ a, a môžeme ponúknuť e, našu expertízu. V roku 2011 Európsky parlament e, systematicky poukazoval na nebezpečie čoraz väčšieho využívania zbraňových systémov a zdrojov a účastnícke štáty Arktickej eh, rady eh, už prijali opatrenia na vyhnutiu sa eh, konfliktov práve pre nerastné bohatstvo, ktoré by sme privítali. Čo sa týka kompromisu 2, v oceku 2, chcela by som vidieť, aby tie časti, ktoré sú uvedené v zátvorkách, sa nedostali do posledného znenia vzhľadom na medzinárodné právne rámce pretože a nevidím potrebu vzhľadom na to, aby sme žiadali delimitáciu ľudských aktivít v tejto časti na čisto vedecké účely. Pre mňa e, návrh kompromisu 3 e, zachádza až príliš ďaleko v požiadavkách. Nebola preukázaná žiadna nedostatočnosť v oblasti životného prostredia pretože podobné iniciatívy už existujú na Arktickej rade. A čo sa týka odsekov 13 a 14 v nasledujúcom kompromisnom návrhu, ako aj finálna verzia textu, je pre mňa priateľná ako pre člena AFETu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Líza Jakoncári. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom, pani Petikajnen a pánovi Pajetovi, za veľmi dobrú spoluprácu. Čo bolo pre mňa dôležité v tomto čase, je to, že uznáme a oceníme prácu, ktorú odvádza Arktická rada. musíme mať na pamäti, že toto sa musí odraziť aj v celkovom tóne správy. Správy, e, ktorú práve posudzujeme a o ktorej práve hovoríme. A to sa vzťahuje aj na to, čo povedali moji predrečníci. Európska únia je častokrát považovaná za arogantnú a za to, že sa dáva do úlohy veľkého brata a v oblasti arktickej politiky, že musíme spolupracovať úzko so SPF, s partnermi ako sú Kanada, Spojené štáty, Rusko a samozrejme Island. A práve e, preto by sme sa nemali stávať do tej pozície, že niečo diktujeme e, z výšky našej pozície, ale naopak e, zachovať duch spolupráce, e, taký ten nordický duch e, týmovej práce. Dodali sme do tejto správy dimenziu nordického partnerstva Nordická dimenzia nie je veľmi známym projektom v EÚ, avšak je to veľmi praktická záležitosť, e, veľmi pragmatického charakteru, kde sa sústredujeme na konkrétne ciele. A celé je to o spoluprácu e, naprieč hranicami členskými štátmi, ale aj Norska s Ruskom, Kanadou, Islandom a Spojenými štátmi americkými. Kanada a Spojené štáty americké majú štatút pozorovateľov e, v tej nordickej skupiny. Preto je veľmi dôležité, aby sme uznali a zobrali na vedomie prácu, ktorú táto nordická skupina odvádza. A prebieha tu veľmi veľa debaty o Rusku. Povedali sme, že je veľmi dobré že by sme mali znižovať medzinárodné napätie e, s Ruskom, kde Eh, v tých oblastiach, kde spolupráca s Ruskom zatiaľ funguje dobre. A v tomto ohľade práve spomenutie arktickej stratégie sú nesmierne dôležité a odkazujú na dobrú spoluprácu. Silné stránky správy už boli spomenuté, no a tie spočívajú práve v tom, že správa podčiarkuje vo veľkej miere inklúziu eh, domorodého obyvateľstva a miestneho obyvateľstva, respektíve ich predstaviteľov eh, v rámci arktického regiónu. Máme predovšetkým ambiciozne ciele, aby to bola prvá generácia miestneho obyvateľstva, eh, ktorá by mala možnosť spolurozhodovať, keď hovoríme o arktickej stratégii, o arktickej politike je veľmi dôležité, že okrem financií z Európskej únie, európske fondy, programy a tak ďalej budú dôležité, avšak pre komisiu bude dôležité pozrieť sa na tieto arktické programy e, bližšie a konkrétnejšie. A komisia musí zobrať do úvahy širšiu medzinárodnú perspektívu a prijať a schváliť také projekty, kde sa práve tento aspekt zoberie do úvahy. A ochrana životného prostredia je nesmierne dôležitá, e, pretože miestne populácie e, sú na to veľmi citlivé. Musíme samozrejme zobrať do úvahy, že stav životného prostredia a znižovanie dopadov klimatických zmien spolu e, s hospodárskym rozvojom sú práve tie nástroje, ktoré môžu priniesť mnoho dobrého miestnym ľuďom, miestnym populáciám. A preto je dôležité, aby sme e, posilňovali prácu Arktickej rady pri hodnotení environmentálnych dopadov programov. A súhlasím, že by sme nemali nikomu e, prikazovať e, environmentálne hodnotenia dopadov. Tu by sme mali naozaj ísť ruka v ruke s elektrickým, elektrickou radou. V tejto súvislosti musím povedať, že som veľmi rada, že kolegovia akceptovali myšlienku sociálnej zodpovednosti eh, podnikov v arktickom regióne. Teraz spoločenská zodpovednosť podnikov, ktoré eh, pôsobia v arktickom regióne. tulevaisuudessa tarvitaan, jossa tässä súvisí to s infraštruktúrou, ktorú budeme eh, v budúcnosti, v budúcnosti potrebovať. Eh, vzťahuje sa na to táto správa. Ehm, mám tu na mysli tradičnú infraštruktúru aj ehm, teda typu digitálneho ehm, toto musíme podporiť. Toto je oblasť, kde eh, musíme docieliť pokrok. Pokiaľ ide o spoločenskú zodpovednosť e, podnikov v tejto oblasti, to odporúčajú e, členovia parlamentu e, vo svojom odporúčaní minulý rok a ja si myslím, že je veľmi dobré, aby sme sa k ním pridali a podporili tak prácu poslancov v členských krajinách z arktických krajín. Ďakujem pekne Na dvoch, troch kompromisoch e, sme sa e, dohodli. Dúfam, že teda e, získajú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Dorman. Ďakujem pekne. Budem hovoriť mojej materčine po dánsky. Ďakujem pekne za príležitosť poďakovať spravodajcom za ich prácu. Ako viete, ide hlavne arktické krajiny a ich e, vlády, e, ktoré e, príjmajú politiku v určitých oblastiach, ale sú oblasti, kde EÚ môže prispieť, napríklad klimatická, environmentálna politika. EÚ je najväčším prispievateľom pomocou rámcových programov 6 a 7. 300 hmm, 7 eh, miliónov máme k dispozícii do roku, v období na roku 2000, do, do roku 2020, takže EÚ tu zohráva svoju úlohu. A v tomto kontexte by som eh, chcel spomenúť náš eh, vzťah s Ruskom. Je pravdou, že Rusko zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť v arktickej oblasti zbrojí, ale Napriek tomu je dôležité zachovať dobré vzťahy s Ruskom. Ak arktické krajiny a EÚ chcú e, sa venovať e, tým veľkým medzinárodným e, výzvam. Aj pokiaľ chceme tu mať čo najlepšiu stratégiu pre arktický región, musíme pokračovať aj v kooperácii s Ruskom v arktickej oblasti aj formou výboru pre lokálnu spoluprácu. Ja som bol pri viacerých príležitostiach v kontakte s Ruskom. Rusko si tiež uvedomuje, aký význam má arktická e, spolupráca. Ak EÚ dostane e, sa tu spodorovateľa v Arktickej rade, bolo by rozumné pre nás, aby sme si zachovali s Ruskom rozumný, e, rozumné vzťahy od dánskeho e, vojska, ktoré je, je zodpovedné za záchrany na mori. Viem, že sú veľmi spokojní so spoluprácou s Ruskom. Máme veľmi úzkú spoluprácu aj s Grónskom. Máme poslancov z Grónska v dánskom parlamente. Rád by som vedel, či by nám eh, komisia mohla povedať niečo viac o eh, svojich úvahách, pokiaľ ide o rolu Ruska eh, v arktickej oblasti. Zaujímali by nás aj možnosti pre domorodé skupiny a ich e, možnosť využívať lokálne produkty. E, nebolo by dobre, keby sme vnímali Arktidu iba ako určitý e, uzatvorený národný park. Ďakujem pekne. Ja nahrádzam pani Šaldemoze a v jej mene by som v prvom rade chcela poďakovať spoluspravodajcom aj ostatným tými spravodajcom za spoluprácu. Na tejto téme sme radi, ako socialisti a demokrati že došlo k dohode v súvislosti s určitými dobrými kompromismi a ja som si istá, že sa nám e, podarí nájsť kompromisy aj ku zvyšku e, otázok, e, ktoré ešte nie sú vyriešené. Snažili sme sa nájsť vyváženosť medzi vyššou mierou environmentálnej ochrany a zároveň rešpektom ľudí a vlád v tejto oblasti. Mali by sme prispievať k zelenému rozvoju v arktickej oblasti. Zároveň si myslíme, že by to malo ísť ruka v ruke eh, vlastne eh, z súhlasu eh, miestneho obyvateľstva. To je obzvlášť dôležité preto, že by sme chceli zabezpečiť, aby sme zohľadňovali e, domorodé skupiny obyvateľstva a ich možnosť ekonomického rozvoja. Myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme vždy mali na pamäte že Arktida e, na rozdiel od Antarktidy je obývanou oblasťou, e, veľká e, časť spadá pod národné jurisdikcie a teda vlády aj obyvateľia musia rozhodovať o akýchkoľvek zákonoch a iniciatívach pre daný región. K tomu patrí aj vývoj environmentálneho hodnotenia dopadov. Myslíme si, že EÚ by mala robiť všetko, aby podporila arktickú úradu pri vývoji e, tohto plánu, ale nemali by sme žiadať, aby sa stalo povinnosť pre Arktický región. Pokiaľ ide o väčšinu kompromisov, podarilo sa nám e, nájsť e, vyváženosť. Chcela by som teda poďakovať kolegom za toto a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v prípade oblasti, ktoré ešte ostávajú otvorené. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Hatemaki. Thanks. First some words concerning geographical Ďakujem. E, na úvod pár slov týkajúcich sa e, medzinárodnej spolupráce. Myslím, že môžeme vyjadriť naše uspokojenie s tým, že v arktickej oblasti e, dnes nezažívame nejako veľa napätia. Je to v podstate jediná oblasť, jediný región, kde kooperácia pokračuje. Všetci to povedia, e, ktorí sa zúčastnia zasadnutia Arktickej rady alebo iných stretnutí, e, povedia, že medzi členmi je e, spolupráca vynikajúca. A ja si myslím, že to by malo byť našim cieľom aj pre budúcnosť. aby EÚ a naši partneri um, naďalej uh, zažívali dobrú spoluprácu, obzvlášť v časoch, kde zažívame v mnohých oblastiach napätie. Toto je vynikajúce teda a musíme sa snažiť to zachovať. A teraz pár slov k environmentálnym otázkam a, a e, environmentálnom hodnoteniu dopadov v arktickej oblasti. Ja si myslím, že toto je kľúčová otázka v správe. A ja a moja skupina podporujeme odsek 6. Som presvedčená, že sa nám podarí nájsť kompromisné znenie, ktoré podporí väčšina vo výbore, pretože, ako vravím, je to jedna z kľúčových otázok a teraz by som chcela vyjadriť aj moje výhrady k odseku 7, kde sa hovorí, že e, úspešné využívanie tohto environmentálneho hodnotenia e, dopadu e, má svoje miesto v Arktickej oblasti a teda v Európskej únii. Rozmýšľam, či toto je v súlade s princípmi vnútorného trhu. Nie je to ani len dobre pre túto oblasť, pretože ak by sme toto akceptovali, som si istá, že veľké e, firmy e, spoza hranic arktického regiónu by mohli prísť a predávať svoje e, produkty ľuďom, ktorí tam žijú, majú malé firmy a nemajú také zdroje aby takéto e, hodnotenie e, dopadov e, zafinancovali. Nemajú nikoho, kto by ho za nich vytvoril, takže nemalo by to znamenať takúto situáciu. Ale teraz už by som chcela zopakovať moje poďakovanie spravodajcom a verím, že napokon nájdeme dobrý výsledok, dobré riešenie. Ďakujem pekne. Pán Kaki.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 pogratulovať e, štátom za to, že e, docielili text, ktorý nie je príliš e, technický. Politické a environmentálne aspekty sa pritom zohľadnili, to je veľmi dôležité, že tu docielujeme takto rovnováhu. Prvý aspekt v záujme Európskej únie predstavuje vývoj výskumných eh, miest. Myslím, že vedecká eh, práca by mala byť podporená finančnými prostriedkami v tejto oblasti. Správa právom ukazuje, že eh, geopolitický vývoj v regióne má vplyv aj na iné e, regióny vo svete a preto e, sa tu treba zaoberať potenciálne destabilizujúcou úlohou e, Ruska. To by malo pútať našu pozornosť. Tu totiž to spočíva potenciál na nebezpečenstvo. Varšavský formát Bohu v bode 4 bol vyňatý z textu. My e, si myslíme, že je to nesprávne. A e, chceme poprosiť tieňových spravodajcov, e, aby sme tento odkaz opäť prevzali do textu. Ďakujem pekne, pani Lozing. Ďakujem. A ja by som chcela sa obrátiť na spravodajkyňu a tieňových spravodajcov a poďakovať sa za konštruktívnu spoluprácu. Moja um, skupina a ja sme uh, správu vnímali uh, do veľkej miery pozitívne, možno uh, práve vďaka spolupráci s environmentálnym uh, výborom, ktorý uh, z môjho pohľadu e, naozaj dobre ovplyvnil túto správu. Pozitívne je, že sa tu spomína medzinárodná spolupráca, e, výskum, trvalo udržateľný rozvoj. To spomenuli aj kolegovia predo mnou. Osobit e, Tené postavenie e, tu má ochrana e, veľmi zraniteľného e, klimatického ekosystému v Arktíde. Na pozadí klimatických zmien toto sú aspekty, ktoré aj v budúcnosti si budú vyžadovať zahraničné politické kroky. Veľa bodov poukazuje práve na toto návrh. Zdôrazňuje, že dohoda pre Arktidu e, sa musí vytvoriť e, v snahe zachovať túto oblasť ako spoločné dedičstvo a môžu teda využívať pre e, vedecké a výskumné účely. Aj Angel je presvedčené, že teda cieľom by tu mal byť, mala byť podobná zmluva ako v prípade Antarktídy to má predstavovať modelový rámec pre e, mierovú e, spoluprácu vo výskumnej vedeckej oblasti bez e, sporov a negatívneho ovplyvňovania existujúcich štátnych hraníc. Tiež vítame, že návrh sa snaží zamedziť militarizácii arktického priestoru. Aj tu v diskusii sme to často počuli aj my sa zasadzujeme za to, aby táto oblasť zostala naďalej oblasťou, kde je nízka miera napätia medzi krajinami. E, je veľa pozmeňovacích návrhov z rôznych e, politických skupín, aj diskusie e, na stretnutí tieňových spravodajcov sa stretli so sústredením sa práve na Eh, militarizáciu. Tu treba poukázať na všeobecnú zvyšenú eh, militarizáciu eh, arktickým regiónom Rus, zo strany Ruska, ale aj USA, Kanady, Dánska a Norska. Pripomeňme si iniciatívu Arctic Challenge. To bol obrovský manéver nad vzdušným priestorom NATO v roku 2015 táto iniciatíva ešte e, e, zvýšila vojenskú prítomnosť strany USA, Kanady e, či Ruska. Ide o to, aby sa prispievalo ku kooperácii a spolupráci v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Meissner. Ďakujem, ja budem eh, pokračovať po nemecky. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali na tejto správe. V zásade by som len chcela stručne niečo doplniť. Eh, eh, tu zaznelo, že vlastne všetky výbory by sa mohli spolu podielať na tejto správe. To je pravda, je to prierezová téma a preto chcem doplniť už len jeden bod, ktorý tu dnes nezaznel. Súvisí to aj s našou integrovanou stratégiou pre moria Všetci, ktorí sa to týka, všetky zainteresované strany a hráči by sa mali stretnúť za jedným e, stolom a e, predostrieť svoje záujmy. K tomu patrí životné prostredie, aj obyvateľstvo, hospodárske záujmy samozrejme tiež, aj obrana. Toto by som chcela zdôrazniť, pretože táto e, politická oblasť, tento prístup, ktorý má už takmer 10 rokov v EÚ, ten sa príliš málo spomína a v podstate to súvisí s tzv. ocean governance. Ja mám dojem, že e, pre EÚ aj pre svetové obyvateľstvo e, moria zohrávajú čoraz väčší význam. A preto je dobré, keby sme možno pouvažovali nad vytvorením nejakého výboru, ktorý by sa e, ťažiskovo zaoberal práve e, so svetovými moriami. E, viem, že komisár veľa to vidí podobne integrovanie treba zohľadniť všetky aspekty. To vôbec neznamená, že všetky e, výbory by mali vypracovať stanovisko alebo byť zahrnuté, ale e, bolo by to dobré, lebo by sme potom mali globálnejší prístup. No a samozrejme Arktida je pre nás dôležitá aj z hospodárskeho hľadiska, aj z hľadiska obrany, ale je dôležité mať na pamäti, že je to e, prírodný priestor, ktorý treba chrániť a nemôže sa využívať bez breho. Ďakujem. Mrs. Valero. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Rád by som, rád by som poďakovala spravodajcovi. Myslím, že sa vám podarilo spolupracovať v duchu dobrej atmosféry a plnej spolupráce. Pán Galer povedal, že to nie je len o Európskej únii, že Európska únia nemá konkrétnu úlohu v tomto regióne, ale v istom zmysle áno. Tento argument je zôvodený, ale toto nie je len vec, ktorá sa týka arktickej oblasti. Ide o celý svet. Ide o najväčšiu bezpečnostnú vízu, ktoré čelíme. Ide tu tiež o dopad na klímu. Klimatické zmeny sú dnes najväčšou bezpečnostnou výzvou. Ak nebudeme riešiť túto otázku, keď my nebudeme riešiť dopady klimatických zmien, tak v budúcnosti nás čakajú veľké dopady. Ide tu skutočne ľudí v Bangladeši, Kiribati, mm, na ďalších malých ostrovoch. Ide o celý svet a bolo by zvláštne, ak by Európska únia nemala stratégiu alebo víziu pretože veľa členských štátov, ktoré sú v Arctickom regióne, takže potrebujeme vlastnú stratégiu a názor na tejto veci. Čo je v tomto veľmi cynické, že čím viac sa, sa trpia tak tým lepšie príležitosti sú na využívanie e, zdrojov, koropa, plyn. Vlastne, kde to bolo doteraz, e, nedostupné. Čím viac týchto zdrojov budeme využívať, čím budeme viac spalovať tieto paliva, tak tým väčšie environmentálne problémy budeme v budúcnosti mať. To je ironické, no a keď sa pozrieme na čísla, ktoré ešte neboli k dispozícii, sme začali pracovať na tejto správe, keď sa pozrieme na čísla, tak teraz uprostred zimy teploty sú o 20 stupňov vyššie ako za bežných okolností v minulosti v regióne Arktidy. No a to je skutočne mi hrozná situácia. Ďalej tiež eh, musíme rozumieť s arktickými eh, vodami a region Arktidia pre nás eh, zo severu Európy, možno sme to v minulosti nevysvetlili jasne ďalším ľuďom, veľká časť severného Švédska patrí do arktického regiónu. To znamená, že je trochu problematické, keď hovoríme o ochrane Arktídy, pretože potom semanticky sa hovorí aj o časti Švédska. Žijeme dnešný život, než je to aj pôvodné obyvateľstvo, my všetci tam žijeme No a tu časti tohto regiónu, ktoré sú bežne normálne osilnené. Dôležité je chrániť vody, pretože tam sa teraz topí ľadovce a to sú oblasti, kde by sme mali mať národné parky, tak ako hovorila dánska kolegyňa alebo dánsky kolega a tiež moratórium na ťažbu ropy a tak ďalej. A rovnako si myslím, že kľúčovou otázkou v rámci tejto stratégie je, že Musíme prepojiť celú stratégiu s klimatickými zmenami a dôsledkami ťažby ropy. Dôležité pre celý svet. A keď sa pozrieme na rôzne veci, o ktorých si tu hovorilo, mnohí hovorili číslo 6, týka hodnotenia dopadov na životné prostredie možno jeden z najdôležitejších elementov tejto správy, možno nie je úplne najdôležitejší, ale veľmi dôležitý. A myslím, že to malo byť povinné, časom nie je to na nás povedať, aby si to robiť takto. My tvrdíme, a my sme tie štáty, ktoré majú miesto za stolom Arktickej rady, aby správali sa istým spôsobom. No a čo týka bodu 7, Chápem, čo hovorili kolegovia. Je pravda, že celý arktický región nie je rovnako zraniteľný ale v južnej časti arktického regiónu tie ciele, ambície nebudú také vysoké ako v tých najzraniteľnejších oblastiach alebo v arktických vodách. Samozrejme, treba rozlišovať Bodom 7 by nemal byť žiadny problém v slede s týmto myslením. No a už dnes v týchto oblastiach už vykonávame hodnotenia environmentálnych dopadov pre všetky e, projekty, ktoré by mohli mať dopady na životné prostredie. A zavezujú nás tomu pravidla, ktoré už existujú v Európskej únii, že nie je to nič nové. Ale myslím, že bod 6 je veľmi dôležité o hodnotení environmentálnych dopadov je dôležitým. Malo by to byť povinné, aby som zašla ešte ďalej. A viem, že to nezíska väčšinu. V každom prípade ďakujem spravodajcom a dúfam, že sa nám podarí spolupracovať a dokážeme prekonať tú krízu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Niekto ďalší nepožiadal o slovo. Myslím, že komisia ESVČ a pán Pierre z DG Mare by radi niečo dodali. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Vážené poslankyne, poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi udelili slovo. Ja som veľmi rád, že máme príležitosť dnes s vami hovoriť o spoločnom oznámení, ktoré sme predložili, ktoré predložila komisia a ESVČ integrovanej politike pre Arktídu. Vidím, že Arktída je veľmi integrujúcim regiónom, pretože my dobre spolupracujeme v rámci komisie aj s partnermi. Ja vidím, že aj v, v parlamente je to taký stimul, aby členovia rôznych výborov spolupracovali. Je to veľmi dobré. A to zhoduje s tým, čo ste povedali v svojich pripomienkach. Takže my vítame návrh správy tohto výboru, čo podporuje to oznámenie stanoviska ďalších regionov, ktoré hovoria o regionálnych a rybolovných a, a obchodných aspektoch. A my vítame podporu spravodajcov a ďalších členov ďalších výborov. Spoločné oznámenie chádza za iniciatív a merieva sa na integrovaný politický rámec na to, aby sa riešili výzvy, a príležitosti, aby sa zlepšovala prítomnosť EÚ v regióne. Takýto rámec nevyhnutný, pretože Európska únia a Arktida sú úzko prepojené. Dopad EÚ na Arktídu a Arktídy na EÚ je čoraz jašnejší a dôležitý. A v tomto kontexte dovolte mi nadviazať na pripomienku e, pani Jakon Sári a môžem potvrdiť e, dobrú spoluprácu fóre pre severnú alebo nordickú dimenziu. Arktída bude prispievať ku klimatickým zmenám. Oťapluje otepluje sa dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta. Má to veľký dopad na arktické životné prostredie. menia sa tam populácie rýb a, zvierat a dostáva sa tým ekosystém po veľký tlak, ale má to tiež globálny dopad, menia sa, menia sa počasie a rastú, zvyšujú sa hladiny morí ptída je prispievať ku klimatickým zmenám napríklad aj uvoľňovaním uhlíka do ovzdušia, roztápaním permafrostu. Výskum v tomto, tejto oblasti je kľúčom. Výzvy, ktorým čelíme, sú príliš veľké pre každý jeden štát. Preto je dôležitá medzinárodná spolupráca, aby sme lepšie pochopili procesy a ich potenciálne dopady. No a preto je na našom oznámení dôležitá mm, vaša podpora. Chceme udržateľný mm, rast pre ľudí v Arktide, tak ako ste to vy identifikovali v vašich v Minkách v Arktíde žije, žijú 4 milióny ľudí. Európska únia podporuje investície a udržateľný rast. Európskej Artíde prioritizuje modrý a zelený rast v regióne. Európska únia môže pomôcť ľuďom v regióne využiť ich potenciál rozumným spôsobom a som si istý, že iniciatívy, ktoré máme na rovnováži vy, eh, využiť celého potenciálu, nie len na presadzovanie národných záujmov. Návrh správy správne zdôrazňuje, že udržateľný rozvoj je možný len vtedy, ak potenciálne dopady projektov a aktivít, kde budú jasne zvážené, hlavne čo sa týka krehkého prostredia životného v regióne. Ja by som chcel povedať, že existujú už viaceré nástroje, na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni a že tieto nástroje istujú meranie environmentálnych dopadov. A keď tieto existujúce názor, nástroje sa využijú, maximálne tak máme nástroje a musíme zaistiť, aby aktivity, ktoré sa vykonávajú v regióne, rešpektovali životné prostredie a boli udržateľné. Pokrok ktorý sme dosiahli pri implementácii spoločného oznámenia. O ňom treba hovoriť. Myslím, že dnes tu máme dobrú príležitosť informovať vás o tomto pokroku. Napríklad ešte je to vytvorenie dočas, dočasného fóra, fóra artických aktérov, kde sa spoja európske inštitúcie, pôvodné obyvateľstvo, vlády, miestne a regionálne samozprávy, aby si identifikovali kľúčové investičné priority toto fórum bolo vytvorené a už sa aj trikrát stretlo a najbližšie sa stretne pri príležitosti e, konferencie arktických hraníc koncom januára. No a na to, tejto konferencii e, komisár Vela bude účastný a neskôr sa fórum stretne, stretne opäť v júni v kontexte e, podujete na vysokej úrovni o politike arktickej oblasti, čo, čo sa uskutočnilo v Fínsku. A vštíví to vysoká predstaviteľka Mogherini, ako aj komisár pre námorné záležitosti Vele. Teda Vela. My tiež sa angažujeme a spolupracujeme s pôvodným obyvateľstvom a miestnymi spoločenstvami chceme e, zorganizovať e, v rámci podujatia v júni pravidelný dialog a teraz ešte k antickému rybolovu, riadeniu oceánov, spoločné oznámenie o Arktíde je vykonané oznámením o e, riadení a správe oceánov, výzvy, ktorým oceány čelia, poznajú národné hranice. To už tu zaznelo viackrát a to podporujeme. My sme identifikovali tri prioritné oblasti. Poprvé, zlepšenie e, medzinárodného rámca, vrátanie odstraňovania nedostatkov, lepšie koordinácie a spolupráce medzi medzinárodnými a regionálnymi organizáciami. Po druhé, redukcia tlaku človeka na oceány, a istenie udržateľného modrého hospodárstva ďalej e, posilnenie výskumu a získavania údajov. Som už povedal, my musíme odstrániť nedostatky v tomto kontexte, a že na, na pomienky, ktoré tu zazneli, to, čo povedal pán Gáler, momentálne sme v finálnych fázach rokovaní medzinárodnej dohody na to, aby sme bránili neregulovanému rybolovu Atlantských oceánoch a keď toto nariadenie bude záväzné, čo dúfam, a tak odstraníme záväz, záväzný nedostatok a správy a riadenia medzinárodných oceán, oceánov. A zapájame sa do toho tak ako do všetkých ostatných oceánskych regiónov. Podporujeme konvenciu OSN o námornom práve. Takže návrh spoločného oznámenia, ak ide, spočíva v implementácii. Úspech závisí od implementácie. Komisia chce ďalej posúvať túto prácu pred v úzkej spolupráci sa ESVČ a s aktickými aktérmi. Ja neviem, či kolegovia z ESVČ chcú niečo dodať. Dobre, ďakujem pekne za pozornosť a za vašu podporu. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať ja výborom za konštruktívnu diskusiu, ktorá sa dnes uskutočnila a, a za vašu podporu spoločného oznámenia. Vieme, že v oblasti sú bezpečnostné výzivy a reflexujú sa tiež na globálnej stratégii európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky, ale všetci vieme, že musíme Artídu udržať ako oblasť nízkeho napätia a tam pretri sa aktívna angažovaná s Ruskom. No, existuje preto viacero for, formátov. Hovoril sa už o Arktickej rade. Ja by som chcel poďakovať za vašu podporu. Prískanie štatutu pozorovateľa pre EU ide ďalšie formáty. Hovoril sa o nordickej dimenzii. Je to tiež eh, Barensová Euroarktická rada. Samozrejme pokračujú práce a činnosti, Samozrejme máme eh, obmedzenia v rámci reštriktívnych eh, opatrení voči Rusku. A spolupracujeme hlavne na regionálnej úrovni. No a rád by som tiež spomenul programy cezhraničnej spolupráce ktoré sú tiež aktívne a prispievajú k podpore medzinárodnej spolupráce v Arktíde. Takže opätovne by som vám rád poďakoval za túto zaujímavú výmenu názorov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne komisii. A teraz na záver diskusie dostane slovo spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky a slova podpory. Ja dúfam, Takže opätovne ďakujem za vaše pripomienky dnes a ďakujem za efektívnu a otvorenú spoluprácu v ostatných mesiacoch a dúfam, že v ďalších fázach sa nám podarí finalizovať s troma kompromismi, čo je stále ešte trochu otvorené a potom dosiahneme veľkú podporu a konsenzus a môžete pustiť do hlasovania vo výboroch a neskôr tiež na plenárke. Takže opätovne ďakujem ešte raz sa celému tej týmu, spoluspravodajcov, tieňovým spravodajcom, aj zastupcom Európskej komisie a všetkým ostatným, ktorí prispeli návrhu tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Faria. Áno, ja by som chcel vám povedať, že mene Silpy Pietikejnen som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zaoberali touto témou a dúfam, že práca tu neskončí a že počítať sa EPP pri dosahovaní ďalšieho pokroku. Ďakujem pekne, aby som chcel ešte pripomenúť časový harmonogram hlasovanie na spoločnom zasadnutí sa uskutoční 1. januára a pravdepodobne na druhej plenárke vo februári sa bude hlasovať na plenárke. Nemáme už nič ďalšie na programe. Môžeme ukončiť naše zasadnutie. Aby som chcel len pripomenúť, že ďalšie zasadnutie výboru Envy sa uskutoční 23. januára po obede 24 do obeda a po obede. Ďakujem pekne a dobrú chuť.